Predseda Martin Schulz ma požiadal, aby som vás poinformoval o tom, že, sa, že vznikla e, politická skupina EFFD od 20. oktobru bude tam 94 poslancov. Táto vznik tejto politickej skupiny bol oznámený predsedovi parlamentu, čiže skup, s touto skupinou môžeme rátať. E, ďakujem pekne, môžeme pristúpiť k hlasovaniu. E, ďakujem bardzo, isto to uznanie. Ďakujem aj za prejav e, uznania, kto to správne chápem. Prvým